Ním požiadal o slovo ešte aj predseda rady, pán Venizelos, takže mu ho týmto dávam, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som v rámci dohodnutého s parlamentom povedal nasledovné. Takže mene radí chcem vyhlásiť nasledovné pokiaľ ide o ratifikáciu medzi vládnej dohody, môžem potvrdiť v mene rady, že signatári tejto dohody o jednotnom mechanizme na riešenie krizových situácií, že sú pripravení vyhlásiť, že sa budú usilovať e, ukončiť ratifikačný proces v súlade s ich národným legislatívnym rámcom tak, aby to celé bolo ukončené včas a aby e, tento mechanizmus mohol nadobudnúť účinnosť od 1. januára roku 2016. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne. Teraz pán komisár Barnier, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, že ste mi umožnili kratučko vystúpiť. Ja by som sa pridal k tým slovám vďaky, ktoré ste vy pred chvíľkou vyslovili, pán predseda Šulc. Chcem sa poďakovať poslancom, ktorí naozaj odvedli obrovský kus práce na tomto texte, vychádzajúc zo správy pani Ferrera a tieňových spravodajcov. Ja som dnes ráno mohol vyhodnotiť tých 41 textov nariadení transparentnosti, zodpovednosti, ktorú, ktoré sme spoločne vyprili s Európskym parlamentom. My sme teda spoločne toto úsilie vyvíjali počas viacerých predsedníctiev. Završené to bola počas toho gréckého. E, banková únia to bude určite základný kameň, lebo sme všetci pochopili, že stabilita či nestabilita eurozóny závisí od stability či nestability celého jednotného trhu, na ktorom sa nachádzame a všetci sme za to spolu zodpovední. No a spoločne e, sme sa snažili zodpovednosť a transparentnosť posunúť ďalej, tiež etiku, morálku, e, ktoré vymysli sa snažíme znova nastoliť, tak aby finančné trhy plnili tie služby, ktoré majú, aby plnili služby pre reálne hospodárstvo, spotrebiteľov, podniky, aby e, si neslúžili iba sami sebe, tak ako sme to sledovali za ostatných 30 rokov. Toto, táto práca bola možná práve vďaka vám, dámy a páni, lebo Hovorím, je to 41 textov a všetky skupiny, všetci tu v tejto sále e, prispeli svojím spôsobom k tomuto regulačnému rámcu pre dohľad tak, aby sme znova umožnili občanom dôverovať, aby sme obnovili stabilitu nášho bankového systému, ktorý je kľúčový pre naše hospodárstvo, pre tvorbu pracovných miest. Takže naozaj veľa vďaka vám všetkým. Ďakujem pekne. Pani Žoli, vy ste sa hlásili? A ah ja, okay. Nie? Dobre. Ďakujem pekne. Takže poďme hlasovať. Celý text, návrh 2 z výboru, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takto pozmenený návrh komisie, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? prijaté. Návrh legislatívneho uznesenia menovite. Nech sa páči hlasovanie otvorené. Hlasoval už prosím každý. Konec hlasovania. ...570 poslancov hlasovalo za, 88 proti, 13 sa držali. Blahoželáme pani Ferreira.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 Bene, colleghi, proseguiamo le votazioni. Kolegyne, kolegovia, takže pokračujeme v hlasovaní. Pán Silvestri sa prihlásil o slovo? Či nie? Dobre, teda tak pokračujeme. Správa Weidenholzer. Jediné hlasovanie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. approvato. Ver... Schválené. Teraz práva Vetmankov. Tiež menovite. Nech sa páči, hlasujte. Voto chiuso. Konec hlasovania. Approvato. Prijaté. Správa Correra de Campos, menovite. Nech sa páči. Hlasovanie otvorené. Voto chiuso. Konec hlasovania. Prijaté. Správa z Perony. Jediné hlasovanie, menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Nitras. Rovnako menovite. Jediné hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Andres Barea. Rovnakým spôsobom hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Galo. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Pokračujeme správou Derdan. Menovite, nech sa páči hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Ďalšia správa Darden. Znova menovite, nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa Simon. Pozícia rady prijatá. Pokračujeme správou Fidanca. Blok 1 za, proti, kto sa zdržal. Prijaté. Teraz blok 2 pardon, návrh komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz legislatívne uznesenie, menovite, nech sa páči, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Prijaté. Správa Lightfried. Blok 1. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 21 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh 23 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 22D, menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 72, nie, padá. Čiže 70, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Chcete to overiť? Nech sa páči, 70. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 10D. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalší návrh odpadá, čiže poďme hlasovať o návrhu komisie. Nech sa páči, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz legislatívne uznesenie, nech sa páči menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme s právou Hökmark. Blok 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Blok 2, pardon, padá. Čiže hlasovanie o návrhu komisii, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Legislatívne uznesenie, menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pokračujeme správou Gigold. Návrh 4, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté, návrh komisie za, proti, kto sa zdržal prijaté, legislatívne uznesenie menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Kulte. Návrh číslo 7 za. Proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh komisie za. Proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie menovite. Hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Chce vystúpiť výbor, pardon, komisia. Pán komisár, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Pokiaľ ide o správu Klúte, vyhlásenie komisie dostane Európsky parlament písomnej forme a bude v zápisnici k tomuto pánu sednutiu. Ak dovolíte, pani predsednička, rád by som využil túto príležitosť na to, aby som upozornil poslancov na to, že viacero vyhlásení v mene Európskej komisie bolo na túto tému vydané, pokiaľ ide o dohodu dosiahnutú medzi spolu na nasledujúce témy správa Baldasáre, o zverejňovaní informácií zo strany veľkých podnikov a skupín podnikov, správa Ferber o trhoch a finančných nástrojoch, alebo finančnými nástrojmi, potom správa Rike o námornom vybavení a správa Rojtová. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Takže správa Beres, blok 1. Návrh 4, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Teraz návrh komisie za, proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie menovite hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa tajn. Hlasujeme iba o legislatívnom uznesení menovite. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Debaker, blok 1, návrh 16, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Blok 2, 1 až 15, ten odpadá, takže návrh komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Legislatívne uznesenie, hlasovanie menovite, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz správa Hercog. Blok 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Blok 2 teda odpada. Návrh komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Wortmanko, blok 1, za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Blok 2 odpadá. Hlasovanie o návrhu komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Legislatívne uznesenie menovite. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Herans Garcia, blok 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Blok 2 odpadá. Návrh komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal priateľ, Legislatívne uznesenie. Hlasovanie menovité. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Turmes. Blok 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh komisie za, proti, kto sa zdržal prijaté, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz správa Ransdorf. Blok 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh komisie za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Cavela, blok 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Návrh komisie za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie je otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Správa Ford. Blok 1. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Návrh komisie za proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Baldasáre. Blok 1 za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh komisie za, proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. prijaté. Správa Baldassare 2, blok 1, za, proti, kto sa zdržal prijaté. Návrh komisie, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie otvorené. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Jakolino. Návrh 1 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Prvá časť, kto je, pardon, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Teraz končím hlasovanie. Schválené teda padá šestka, odpadáva šestka. Pokračujeme dvojkou, menovite, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Jedna zodpadajúca časť, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Pokračujeme 3, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Overíme trojku. Hlasujte, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamieta sa jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Musíme to overiť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Teraz prvá časť 23. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Schválené. Návrh číslo 5. Návrh 5. Kto je za, kto proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. Návrh komisie menovite. Nech sa páči. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené a ešte legislatívne uznesenie, menovite, nech sa páči, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Schválené. Takže blok 1, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Pozmeňovací návrh 67, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 66 za proti, proti e, príjma sa 68. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím. Zamieta sa návrh komisie za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím. Príjma sa. Van Nistelrooy, blok 1, áno, nech sa páči. Dámy a páni, Dámy a páni, s blokom, o ktorom hlasujeme, čiže moja správa a ďalšie e, e, správy, sú to najväčšie investície do výskumu, inovácií a do budúcnosti Európskej únie, ktorú sme urobili vyše 220 miliárd eur. Chcel by som e, pri kolegoch, ktorí pracovali 3 roky v rámci Horizontu 2020, chcem sa im poďakovať za to. Najmä sa chcem poďakovať Terezy Madorel, mojej spoluspravodajkyni, a keďže je to rozhodujúca kolegyňa, pani Gasa Kavajo sa jej chcem poďakovať, ktorá robila dlhé roky európsku výskumnú politiku a ktorá sa najmä zaslúžila. O to chcem jej vysloviť srdečnú vďaku. Ďakujem. Takže blok 1. Kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Pozmeňovací návrh 82, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 83, menovité hlasovanie, otváram. Končím. Zamieta sa návrh komisie. Kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. E, takže Tomsen, e, blok 1, príjma sa návrh komisie za proti e, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Riera. Blok 1 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 59 menovité hlasovanie. Otváram, končím. Zamieta sa. 60 menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 61. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 58 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 62, menovité hlasovanie. Otváram, končím. Zamieta sa. 58 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 63 menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 64 menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa 65. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa 66. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa 67. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 58 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa, 68, menovité hlasovanie, otváram, 68, končím, zamieta sa, 69, menovité hlasovanie, Otváram. Končím. Zamieta sa. Návrh komisie za, proti, to sa zdržal, príjma sa. Legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Príjma sa. Teraz správa Rybik. Blok 1 za, proti zdržal sa, Primasa. sa. Návrh komisie za, proti e, Primasa sa legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Príma sa. Panajotov, blok 1. Za, proti, zdržal sa, príma sa návrh komisie za, proti, zdržal sa, príjma sa, legislatívne uznesenie, menovité hlasovanie, otváram, končím, príjma sa. Gualtieri, pozmeňovací návrh 3 za, proti, zdržal sa, zamieta sa, zamieta sa, preveríme. Otváram hlasovanie. Končím. Áno, v skutku zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa. Zamieta sa. 6 za, proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. 7 za, proti, kto sa zdržal. Zamieta sa. 8. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 2. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. 4 za. Proti. Kto sa zdržal? Zamieta sa. 9. Menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Príjma sa 10, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Príjma sa. E, pán Gualtieri, ústny pozmieci návrh k úvodnému stanoveniu 22. Rád by som presunul tento čisto technický ústny návrh aby sa k článku 22 do, dodali slova, ktoré sú oprávnené k registrácii a majú sa registrovať, čo je len vyjasnenie, aby bol tento článok v súlade aj tento odsek v súlade s ďalšími odsekmi. Ďakujem. Pokiaľ nie sú žiadne výhrady, tak to budeme o tom hlasovaní. Kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. My, e jednotka, menovité hlasovanie, otváram, končím. Príjma sa rozhodnutie ako celok, menovité hlasovanie. Otváram, končím. Príjma sa. Öri, pozmeniaci návrh 1, menovité hlasovanie otváram. Končím. Zamieta sa. E, modifikácia 4, úprava, to je za, proti, príjma sa. uznesenie ako celok, menovité hlasovanie. Otváram, končím. Príjma sa. Dehaň, Kalfín, pozmeňovací návrh 1, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa. Dvojka, menovité hlasovanie. Otváram. Končím. Zamieta sa pôvodný text, menovité hlasovanie. E, článok 2, pôvodný text. Otváram, končím. Príjma sa. Článok 4, pôvodný text, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram, končím. Príjma sa. Druhá časť za proti, kto sa zdržal, príjma sa. 12, článok 12, pôvodný text, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram, končím, príjma sa. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 16, článok 16, menovité hlasovanie, otváram, končím, Príjma sa druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ďalej, pôvodný text, úvodné ustanovenie 22, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. Článok 24, pôvodný text, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram, končím hlasovanie. Príjma sa. Druhá časť. Kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. Ďalej, e, úvodné ustanovenie 25, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Príjma sa. Úvodné ustanovenie 32, e, menovité otváram, končím. Príjma sa. Ďalej 35, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím. Príjma sa e, úvodné ustanovenie D, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím. Príjma sa uznesenie Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím. Príjma sa. Blahoželáme všetkým spravodajcom.